Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Prosím vás, pousadzajte sa, kolegyne a kolegovia. Schôdza, ktorá 4. júla 2013 bola prerušená, respektíve zasadacie obdobie je týmto opäť zahájené.